pripomienky, tak e, zápisnica je tým pádom schválená. Ďalšie oznámenie. kompetentné autority, pardon, kompetentné orgány Francúzskej republiky poslali predsedovi e, dve žiadosti o zrušenie parlamentnej imunity, imunity poslanca. E, pána Jean-François Jalka a ďalšie dve žiadosti zrušenia imunity um, ohľadom pána Jean-Marie Le Pena ohľadom um, procedúry zisťovania. A v súlade s vnútorným poriadkom tieto žiadosti boli poslané výboru pre právne záležitosti. Dostal som žiadosť